týka ponaučení, ktoré si treba vziať z procesu menovania eurokomisárov v roku 2014. Ďakujem pekne, pán predseda. Niekedy to, čo tu robíme, je len príkladom toho, čo by mohli zvážiť aj národné parlamenty, ale len niekedy. A podľa môjho názoru ten proces, ktorý tu máme, že tu máme verejné vypočutia kandidátov na eurokomisárov, prv než dojde k vyjadreniu alebo hlasovaniu o dôvere celej komisii, to je príklad, ktorý by sme mali, mohli zvážiť. Predstavte si len, keď e, to, že keď e, vzniká vláda a sa tvoria ministri do vlády a keby každý minister musel na trojhodinové verejné vypočutie, kde by mu kladli otázky v parlamente ešte prvne vstúpiť do svojho úradu. Myslím si, že by to odhalilo mnohé. My to tu robíme a myslím si, že to je veľmi dobré, ale to, čo robíme, sa dá vždy zlepšiť. A moja správa sa týka práve toho, akým spôsobom toto funguje, pričom uvádza viaceré návrhy, ako by sme mohli túto situáciu zlepšiť. Dovolte, aby som zdôraznil len tri. Prvá vec sa týka práve otázky samotného vypočutia, ten samotné jadro tohto vypočutia. Na posledné vypočutí mali sme asi 42 otázok na kandidátov a 42 odpovedí. Aby som navrhol, aby sme to znížili, tento počet na asi 25, ale aby každá otázka mohla mať potom ešte doplňujúcu otázku. To by možno, že mohlo byť eh, skutočne eh, hĺbšia diskusia, pretože účelom takéhoto vypočutia by nemalo položiť 14 otázok, ale práve získať čo najpreciznejšie odpovede od kandidátov. Druhý návrh na zlepšenie veci je pozrieť sa na to, ako vyhodnocujeme, vyhodnocujeme potom týchto eurokomisárov po vypočutí. Po, najprv sú to koordinátori, ktorí sa stretnú, ale nie sú celkom jasné predpisy pravidlá. Isté, keď si prečítate e, momentálne predpisy, tie si vyžadujú aj hlasovanie v každom výbore o každom jednom kandidátovi na komisára Eh, ja si nemyslím, že to je celkom v poriadku, pretože vlastne formálne jediné hlasovanie, ktoré, na ktorom záleží, je, keď hlasuje parlament ako celok o celej komisii ako celku. A to hlasovanie v jednotlivých výboroch o jednotlivých eh, eurokomisároch, to nemá žiaden právny dôsledok. Eh, Pre to, má to, má to len politický dôsledok a nesie za sebou politickú váhu, čiže, ale aj hlasovanie o týchto komisároch by mali byť len v prípade určitých pochybností a nemalo by to byť rutinou a ak je nejaké negatívne rozhodnutie, ako sme už boli svedkami, má to svoje dôsledky. Takže takýmto spôsobom by sme mali postupovať a moja správa sa snaží trošku e, požaduje vyjasnenie týchto predpisov. A ďalšia otázka, na ktorú, ktorej sa chcem venovať, je otázka rodovej rovnosti. Parlament stále hovorí o tom, že chce zlepšiť tú rodovú nerovnosť, ktorá existuje, avšak my sme, máme ruky zviazané nomináciami, ktoré prichádzajú do jednotlivých členských štátov, ktoré musíme menovať len jedného a naposledy to bola jedna krajina, ktorá menovala dvoch a umožnila predsedovi komisie vybrať si. Nemohli by sme toto inštitucionalizovať. E, mohli by sme v tomto prípade navrhnúť, aby každá krajina, každá vláda menovala e, dvoch kandidátov, dvoch kandidátov každého rodu, teda pohľavia. A potom by komisia možno, alebo predseda komisie mohol byť v lepšej pozícii, aby mohol dosiahnuť rodovú rovnosť v týme celej komisie. Myslím si, že to by možno, že mohol byť spôsob, ako dosiahnuť rovnováhu. Pán predseda, sú tu viaceré návrhy, ktoré sú v tejto správe, ale ja by som poručil kolegom, aby ste si prečítali aj ostatné návrhy Eh, pretože všetky sú vlastne v, cieľu, v cieľom rovnováhy predseda. Ďakujem pekne kolegovi Korpetovi. Nemáme tu rozprávu, máme tu catch the eye však. Teraz nám dám slovo kolegovi Zverovi. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Eh, že... Ďakujem pekne, pán predseda. No Už eh, odkedy som sa stal europoslancom, vždy ma táto otázka zaujímala, pretože predovšetkým som zistil, že celý systém vymenovania eurokomisárov nebol dostatočne jednoznačný alebo jasný. A všetko vlastne sa má podniknúť alebo udiať tak, aby naozaj mali predsedovia výborov e, tým, aby vlastne sa naozaj tu našiel ten úplne najlepší kandidát. No, že pochádzajú ani ten systém, že vlastne členské štáty menujú svojho eurokomisára, to tiež nie je dobrý systém. Ja súhlasím s vami, že e, štáty by mali navrhnúť aspoň dvoch e, kandidátov, to by bolo určite veľmi dobré pričom by sa zohľadnil zároveň aj odborná, e, odborných, odborný profil, odborné schopnosti a by to potom, tak by sa mohla vytvoriť potom veľmi vyvážená komisia. Ďakujeme. A teraz pani Borsan. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala pánovi Korbetovi a ďalším kolegom, s ktorými som na tejto správe spolupracovala. Vypočúvanie kandidátov na členov komisie Tieto naozaj každý veľmi pozorne sleduje, pretože si vyberáme ľudí, ktorí budú na takýchto odpovedných pozíciách a je naozaj potrebné postarať sa o to, aby boli v poriadku z hľadiska etického aj z hľadiska odborného. Myslím si však, že celý tento proces by mal zahrňať aj občanov Európskej únie, tak aby sa aj oni mohli zúčastniť vypočutí, aby mohli prispieť svojimi otázkami. Teším sa, že môj návrh, pokiaľ ide o overovanie finančných záujmov kandidátov a ich rodín, že tento návrh prešiel a že je súčasťou vypočutí. A tiež som podporila návrh e, dvoch kandidátov na každú pozíciu. Ďakujem. A teraz zostáva slovo pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že ten postup vypočúvaní kandidátov na komisárov je veľmi dôležitý pretože takto vykonávame demokratický dohľad. Parlament takto vykonáva svoje právomoci, čiže ide o vyslovenie dôvery jednotlivým komisárom a celej komisii. Tento proces by však mal byť otvorenejší, otvorenejší pre občanov, tak aby sa aj oni mohli zúčastniť. A ja sám som mal príležitosť minulý rok zúčastniť sa tohto procesu. Dostal som kopu e-mailov od občanov, ktorí chceli nastoliť nejaké otázky rôznym kandidátom. A ja si myslím, že by sme mohli posilniť túto úlohu. Samozrejme, že budeme viac času na kladenie otázok, aby to celé nemali v rukách iba koordinátori. A ešte mám jednu otázku. Komisia musí byť nezávislým orgánom. Takúto komisiu si želáme. Nechceme nejakého sluhu trojky. To je dôležitá vec, poľa pán Timerman, čo si o tom myslíte vy. Ďakujem pekne. A teraz pán Armad, nech sa páči. Mr. Corbett, I... Pán Corbett, ja rešpektujem vašu snahu o to, aby komisia e, bola transparentnejšia, aj keď to iba kvapka v mori. Sú tu nejaké dobré návrhy, aj pokiaľ ide o stanoviska výborov. Pokiaľ ide o kontrolu a otázky, toto je naozaj vynikajúci nápad. Možno keby sme zaviedli takúto vec v Európskom parlamente, tak eh, by eh, sme mohli eh, zlepšiť diskusie a tak ďalej. Ale mm, hýbame sa tomu slonovi, ktorý tu v miestnosti je pretože máme možno voči iba jedného jediného kandidáta. Ja by som si vedel predstaviť inú úniu, eh, kde, alebo takto viem si predstaviť inú úniu, kde eh, sa takéto, eh, takýto postup uplatňoval. Je to skôr zväz než únia. No a Máme tu teda plénum, kde podporujeme osoby na mocenské pozície bez kontroly. A naša komisia skrátka neskladá účty takým spôsobom, akým by mala. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz za komisiu vystupí pán komisár. Nech sa páči, pán Timmermans. Ďakujem pekne, pán predseda. No, rád by som sa pána Arnota opýtal, koľko kandidátov sa e, vypočúva e, v snemovni hornej aj dolnej e, britského parlamentu, ale nechcem sa púšťať do takéto diskusie. Dovolte mi, aby som sa radšej poďakoval spravodajcovi, pánovi Korbetovi za naozaj vynikajúcu správu obsiahlu na tému, ktorá, ako ste chápete, je mimoriadne relevantná pre Európsku komisiu. Komisia víta a plne podporuje ten cieľ, aby vypočutia boli flexibilnejšou, dynamickejšou výmenou, pretože umožňujú nie len preskúmať, čo komisár e, vie pre Európsky parlament, ale aj pre občanov, e, fungovanie EÚ a tak ďalej. Media niekedy, ja som bol ministrom v národnej vláde, stal som sa potom komisárom a zrazu e, som sa stal e, z politika anonymným byrokratom. A tá kontrola, ktorej sa bol podrobený tu, tak tá bola oveľa prísnejšia než tá, kde som musel v aké som bol podrobený v holandskom parlamente. A týka sa to nielen Holandska, ale aj iných e, krajín. A potom je tu ďalšia výčitka. Nevolený. Ale neviem, koľko vlád je volených. Kde sa ministri volia? Parlamenty sa volia, rovnako ako tento. Ale často to je iba otázka vnímania. Pre komisiu je mimoriadne dôležité, aby vypočutia prebiehali otvoreným, spravodlivým, konzistentným spôsobom. Vypočutia všetkých kandidátov, aby eh, mali ísť tou istou cestou otázok, odpovedí v písomnej aj v ústnej fáze a pri vyhodnocovaní každého kandidáta. Pokiaľ ide o podpredsedov s horizontálnymi pravomocami, kde sa prepájajú kompetencie viacerých výborov. Tam je samozrejme náležité, aby vypočutia prebiehali v upravenom formáte, ako odborná konferencia predsedov. Všeobecnejšie obdobie potvrdzovania by malo byť také, aby komisia mohla začať fungovať po tom, čo vyprší mandát predchádzajúcej komisii bez omeškania. Čiže komisia vyzýva, e, podporuje výzvu členským štátom, aby prišli s nomináciami rodovo vyváženými naozaj na čas, pokiaľ ide o kandidátov. Pokiaľ ide o samotné vypočúvania a ich priebeh, komisia chce, aby sa zvýšil počet písomných otázok z 5 na 7, s tým, že sa vyhneme doplňujúcim otázkam Tiež naša komisia víta obmedzenie počtu otázok v ústnej časti na 25 s možnosťou okamžitých doplnkových otázok. V zásade komisia podporuje cieľ parlamentu zabezpečiť, aby proces vypočutí bol dostupný, aby bol naozaj transparentný aj pre občanov EÚ. Vypočutia však sú nástrojom výkonnej kontroly Európskeho parlamentu nad kandidátmi do komisie a preto je to právo poslancov Európskej únie klas priamo kandidátom otázky. Komisia je ochotná zvážiť e, možnosť e, zlepšiť e, právomoci parlamentu, pokiaľ ide o konflikty záujmov ak napríklad je tu snaha o zmenu kódexu správania na strane komisie, ktorá snaha bude, tak oslovíme parlament, aby sa vyjadril. Je dôležité, aby kandidáti boli posudzovaní, pokiaľ ide o ich osobné kompetencie a príslušné portfólio. Pokiaľ ide o výsledky vyhodnocovania, tak e, mali by sa zverejňovať e, individuálne 24 hodín po uslušnení takéhoto vyhodnotenia. Pokiaľ ide o horizontálne otázky týkajúce sa zloženia a štruktúry komisie ako takej, Komisia vyzýva k držiavaniu kompetencií tých inštitúcií v plnej miere. Komisia sa teší na konkrétne návrhy, pokiaľ ide o rokovací poriadok parlamentu v súvislosti s vypočutiami kandidátov na komisárov. A ešte raz mi dovolte, aby som sa poďakoval pánovi Korbetovi za naozaj vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár Timmermans. Aj keď to nie je bežné, kolega Korbec chce ešte zareagovať. Ďakujem. Ja som si ušetril minútu môjho rečenského času, aby som sa mohol vyjadriť na záver, bude to veľmi stručná reakcia. Som veľmi rád, že vlastne je tu vysoká miera koncenzu na úrovni tohoto parlamentu naprieč politickým spektrom, pokiaľ ide o môj návrh. A som veľmi rád, že dokonca samotná komisia, pán Timerman, sa zahlbili do detailov. Išlo niektoré veci, ktoré som nemohol spomenúť v rámci môjho príhovoru a okrem toho komisia podporuje to, čo ja som navrhol, takže v zásade podporili všetko, čo som ja navrhol a samozrejme e, niektoré detaily bude veľmi zložité doľadiť, ale v každom prípade chcem poďakovať a zároveň sa vám chcem poďakovať za váš predchádzajúci príhovor e, a myslím si, že to bolo veľmi dôležité, pokiaľ šlo o tému ľudských práv. Ďakujem pekne. Äh, Ďakujem pekne, kolega Korbet. Som rád, že sa vyznáte v e, rokovacom poriadku tak dobre ako ja. Vy ste ale vyčerpali vlastne 4 minúty a nemali ste teraz minúty dispozície, ale nevadí. V každom prípade končím teraz rozprávu a teraz